plánuje sfinalizovať e, svoje názory na túto tému v priebehu roka 2012. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končíme rozprávu k tomuto bodu a hlasovať budeme o 12. dnes. Ďalším bodom dnešného programu je správa pána Noezera. Ide o rozvojovú spoluprácu EÚ na podporu cieľa všeobecného prístupu k energii do roku 2020. 2030. Nech sa páči, odozdávam slovo. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, ctení kolegovia a kolegyne, správa, pokiaľ ide o všeobecný prístup k energii, prichádza v úvode roku 2012 v správnom časovom priestore, pretože Spojené národy to takisto na generálnom zhromaždení podporili ako Medzinárodný rok e, prístupu k energii. A sú tu dva kľúčové pojmy pre kolegov a kolegyne, ktoré na tejto správe spolupracovali v našom výbore. Pre nás sú dôležité dva kľúčové momenty. Poprvé, potrebujeme obnoviteľné energie a po druhé, chceme prístup pre všetkých, e, pokiaľ ide o tieto nové energetické zdroje. A preto musia byť tieto energetické zdroje k dispozícii pre všetkých, musí sa to dať zaplatiť. Spolupracovali sme vo výbore takisto aj s medzi mimovládnymi organizáciami. Spomeniem konkrétne e, a anglickú mimovládnu organizáciu a náš sekretariát nás v tejto spolupráci podporoval v snahe zabezpečiť všeobecný prístup k energii. Chcel by som túto tematiku ešte viac zdokumentovať. V súčasnosti 1,3 miliardy ľudí žije bez elektriny, 2,7 miliardy ľudí varia mm, s biomasou na improvizovaných varičoch a väčšina z nich žije vo vidieckých oblastiach, predovšetkým v subsahárskej oblasti a v Indii. Ešte jeden príklad. Kenia. Máme 20 obyvateľstva ktorí majú prístup k energii, ale iba 5 občanov na vidieku. Prístup k energii znamená nielen svetlo alebo prúd, ale aj prístup k vareniu, k kúreniu a treba povedať, že zatiaľ e, prístup k energii nie je ešte mileniovým cieľom, ale bez prístupu k energii sa dosiahnu naše miliónové ciele iba veľmi ťažko. A preto aj náš návrh v správe, kde sa sústredíme na miliónové ciele od roku 2015, mali by sme prístup k obnoviteľným energiám e, zapracovať do mileniových cieľov e, vzdelávacie centra, medicínske centra ako také si bez elektriny predstavíme iba veľmi ťažko a nemôžu jednoducho fungovať. Varenie na biomase e, prináša so sebou mnohopočetné úmrtia práve na základe e, šravu škodlivého dymu. A drevené uhlie bolo vo viacerých e, regiónoch zakázané kvôli zdravotným účinkom, ale v praxi jednoducho sa ako keby odhliadalo tieto skutočnosti, pretože sa drevené uhlie vyrába a aj predáva vítame, že komisia sa tomuto problému prioritným spôsobom venuje a preto by sme chceli v e, tejto správe ešte raz usumarizovať naše úsilie Európskej únie. E, e, vyzývame týmto spôsobom, aby sa podporili mileniové ciele do roku 2030, aby sa aj politika v tomto zmysle správne zacielila. Vyzývame komisiu, aby, sme sa, aby sa sústredila na malé decentrálne projekty obnoviteľnej energie, pretože iba týmto spôsobom sa dá osloviť veľký počet ľudí a k tomu by sa mali vyčleniť aj väčšie finančné prostriedky. Európska investičná banka a aj iné rozvojové banky v Európe nie sú zacielené na malé decentralizované projekty a to sa musí zmeniť. Univerzálny prístup k energii by mal byť dôležitým, dôležitou prioritou v procese Rio 2020 a prístup k energii by mal byť jedným zo základných cieľov, e, ktoré by mal byť zapracované do mileniových cieľov od roku 2020. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Neuser. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave a dostane slovo pani Basesko. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zlepšenie prístupu k energetickým službám je príspevkom k zlepšeniu kvality života ľudí. Je to veľmi dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o ľudí, ktorí žijú v chudobe. To znamená, prístup k energii by mal byť prioritou v diskusii o e, vykoreňovaní chudoby. E, prístup k novým moderným službám e, predstavuje ešte stále problém pre ženy a pre deti. Spomínam to v kontexte samitu z júna, ktorý sa konal v Riu. Zároveň však Treba povedať, že by sme mali podporiť súkromné investície na to, aby sme zabezpečili prístup k energetickým službám. E, spomínam tu aj e, možnosť financovať projekty, ktoré sú zacielené na obnoviteľnú energiu. Napríklad v Rumunsku zelená energia by mohla priniesť e, zhruba 300 miliónov eur zisku. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, teraz dostane slovo ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel celkom jasne povedať, že prístup k obnoviteľnej energie musí byť jedným z cieľov Európskej únie. Avšak nie je tu iba o európsky cieľ, ale je to globálny cieľ. Zaznamenali sme skutočne veľký technologický progres, pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu. Pred 20 rokmi ich bolo jednoducho nepredstaviteľné predstaviť si situáciu, v ktorej sa nachádzame v súčasnosti. A ak si stanovíme konkrétne ciele k prístupu k obnoviteľnej energie, myslím, že to je správny prístup subsahárska Afrika a, je, a a jej prostredie bolo postihnuté využívanie biomasy, ktoré je jediným zdrojom energie v tejto oblasti a to musíme zmeniť. Takisto musíme zobrať do úvahy otázku obnoviteľných zdrojov, pokiaľ ide o to, akým spôsobom platíme za energiu a koľko platíme za energiu. A v, tomto, v tejto oblasti podporujeme komisiu v tých opatreniach, ktoré boli prijaté. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán Ransdorf. Ďakujem pekne, pán predseda. Nedávno som sa zúčastnil na diskusii o energetickej politike v Spojených štátoch a chcem povedať, že Američania sú na tom lepšie ako Európska únia, pretože majú jasnú, premyslenú koncepciu, ktorá u nás ešte stále chýba. Myslím, že pre nás dôležité a to najviac, aby sme diverzifikovali zdroje, orientovali sa na alternatívne energie, ako genetické manipulácie s baktériami. V Spojených štátoch amerických napríklad v súčasnosti už hľadajú spôsoby, akým by sa dala týmto spôsobom produkovať dízlová energia a takisto treba posilňovať interkonektivitu a budovať zásobníky Myslím, že to je ten spôsob, ktorý ešte zanedbávame. Ďakujem pekne. Pán Paška. Pán predsedajúci, e, vážená pani zaujímavá práca pána Norberta Neusera

za podpory e, priemyselne vyspelých krajín a rozvíjajúcich sa ekonomík ktoré by mohli združiť finančné prostriedky tak aby sa dalo naozaj s takýmto projektom e, pre pomoc rozvojovým krajinám e, v ďaleko širšom meradle a v ďaleko väčšom rozsahu rozbehnúť a aj niečo urobiť. ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, Ďakujem pekne, pán predseda. Rozvojové krajiny bojujú proti tomuto vážnemu problému energetickej nedostatočnosti. Je tu veľký problém vo viacerých domácnostiach a tento problém bohužiaľ ešte stále nie je dosť vysoko na programe rozvojových cieľov. Prístup k moderným energetickým službám je kľúčový pre rozvojové krajiny. Ale ak sa pozrieme na rozvojové krajiny, tak vidíme, že situácia sa nezlepšuje. Sú tu domácnosti, ktoré veľkú časť príjmov vynakladajú na e, zlé kúrenie a aký je dôvod. Jednoducho nemajú prístup k iným zdrojom energie a nedostávajú podporu ani zo strany štátu máme nové technológie, máme čisté energie a vidíme, aké sú tu príležitosti, akým spôsobom by sa dali zosietiť jednotlivé komunity vo využívaní takýchto nových zdrojov. Máme nové technológie, to znamená, musíme pracovať na nejakom globálnom fonde, ktorý by podporoval investície do tejto oblasti, kde by sme sa snažili redukovať takúto globálnu chudobu. Musíme robiť to, čo môžeme, aby sme do roku 2030 zabezpečili univerzálny prístup k <coughs> energii. Ďakujem pekne. Pani Tikau, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. percent ľudí na svete žije v vidieckých priestoroch, v vidieckých oblastiach a nemajú tu prístup k elektrine. Viac než 1,4 milióna úmrtí je výsledkom inhalácie dymov z kúrenia. 3 globálnych investícií do infraštruktúr, energetických infraštruktúr do roku 2030. To by mohol byť cieľ, ktorý by sme si mohli stanoviť aby sme e, dosiahli novú generáciu zacielenú na udržateľný energetický rozvoj. Myslím si, že taký všeobecný prístup k energii by mal byť zabezpečený do, už do roku 2015. Európska únia implementuje konkrétne opatrenia v tejto oblasti. Ďakujem.

Vážení poslanci, vážené poslankyne, komisia víta správu pána Neuzera a na rovnakej úrovni sa snažíme dosiahnuť spoločný cieľ do roku 2030, aby sme obnoviteľnú energiu navýšili, pokiaľ ide o spôsob, akým sa dá tento cieľ dosiahnuť. Uvedomujeme si, akú dôležitú úlohu energia zohráva. Je to hybná sila, je to základný faktor pre zabezpečenie zdravia, vzdelávania, potravinovej bezpečnosti a čistá energia zároveň prináša aj určité benefity, pozitíva a tým, že sa neznečistuje vzduch a nie sú to riziká pre zdravie pokiaľ ide o stratégie komisie, ako napríklad agenda zmeny, v ktorej uznávame kľúčovú úlohu, ktorú energia môže zohrávať v kontexte rozvoja. My participujeme aj na iniciatíve OSN. Komisár Pibalks spolupracuje s OSN tejto oblasti a tieto konkrétne ciele, ktoré boli stanovené, sú kľúčové na dosiahnutie dvoch dôležitých oblastí, dvoch dôležitých víziev, ktoré musí čeliť ľudstvo. Jedna vec je boj proti klimatickým zmenám a redukcia chudoby. Komisia zohráva veľmi dôležitú úlohu v tejto oblasti a my, Európska únia, sme vnímaní ako jedným z kľúčových hráčov implementácie tejto iniciatívy na celosvetovej úrovni. Je to naša kolektívna úloha. 60 finančných prostriedkov do rozvojovej pomoci prichádza práve do, z Európskej únie a kvôli hlasom, ktoré prichádzajú z viacerých e, grémy, ako napríklad Svetová banka. Ehm, treba povedať, že bola to práve Európska únia, ktorá primela túto banku, aby si stanovila aj ciele v tejto oblasti. Avšak treba povedať, že my sme jediným doskupením krajín, ktoré sa zaviazali e, dosiahnuť ciele v oblasti redukcie emisí máme Rio plus 20 a to je jedinečná príležitosť, ktorá by nám mohla umožniť prísť s novými iniciatívami a som presvedčená, že aj moji kolegovia z komisie e, sa budú snažiť nájsť finančné prostriedky v fondoch, aby sme túto prioritu ďalej podporovali. Treba však uznať aj úlohu parlamentu, ktorý zohral dôležitú, dôležitú podporu v dosiahnutí týchto cieľov, tak ako sú stanovené aj v tejto správe E, berieme do úvahy kľúčovú úlohu decentralizovaných projektov, ktoré môžu zabezpečiť prístup chudobných k energie. Ja to vidím, keď cestujem do takých krajín ako Čad alebo Nigéria. Vidím, že musíme dosledovať tieto riešenia, ktoré sme stanovili a ktoré financujeme a aby tieto krajiny, ktoré ešte nemajú prístup k vode, Eh, aby budovali kontajnery vody, aby budovali zdroje energie a aby pokračovali v tejto ceste a preto aj podporujeme to decentralizované riešenie špecifické vyhlásenie e, pre rok 2012 zo strany komisie. S tým nepočítame, avšak myslím si, že mali by sme sa snažiť viac než len produkovať nejaké vyhlásenia, pretože aktívnou úlohou by sme mohli dosiahnuť konkrétne kroky, ktoré by mohli prispieť k tomu, aby sme dosiahli do roku 2030 stanovené ciele. Snažíme sa pracovať aj na mechanizme, v rámci ktorého by rozvojové krajiny mohli e, participovať na schéme, v rámci ktorej by dostali pomoc tak na technickej ako aj inej úrovni, aby dosiahli e, ciele tejto stratégie. To si vyžaduje určité konkrétne záväzky partnerských krajín, ktoré by im umožnili príjmať e, súkromné investície z iných strán. Vidím, že pán Neuhauser zdieľa aj tieto návrhy komisia s parlamentom môže podporovať tieto ciele. Ja ďakujem za podporu parlamentu, ďakujem e, výboru pre rozvoj e, za podporu, ktorú nám doteraz stále preukazoval. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Týmto končíme rozprávu k tomuto bodu a hlasovať sa bude o 12. Ako ďalší bod na program máme správu o výročnú správu o daniach od Oleho Šmita a týmto mu dávam slovo. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka.